Vážení kolegovia, zaujmite prosím svoje miesta.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 Takže na konferencii predsedov bolo rozhodnuté niečo k hospodárskej kríze. Zaoberali sa teda krízou. A v zmysle článku 184. Máte nejaké výhrady voči tomuto odporúčaniu? Predsedníctva nie sú výhrady, takže odporúčanie je prijaté. A teda špeciálny výbor pre krízu je predlžený až do 31. júla 2011. Kolegovia, takže pristúpime k hlasovaniu. Na programe máme hm, hlasovanie podľa zjednodušeho konania e, o správe pani Hautala. Ide o ochranu Eh, aktivistov pre ľudské práva. A spravodajkyňa pani Hautola chce ešte predniesť dva ústne pozmaňovacie návrhy. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Vážený pán predseda, zdá sa, že tu je široký konsenzuálny súhlas na tieto dva pozmenujúce ústne návrhy, skombinovanie odsekov 6 a 22, aby sme do jedného oceku e, spojili záležitosti týkajúce sa obchodu. Druhá vec sa týka oceku 19 o zodpovednosti za obhajobu v oblasti ľudských práv. Dúfam, že tieto, dva, tieto dve orálne zmeny môžu byť prijaté. Ďakujem, takže to boli dva ústne pozmeňovacie návrhy. Je niekto proti? Nie. Dobre, takže uh, máme tu len jedno hlasovanie. Uh, budeme hlasovať o správe Hautala. Kto je za správu? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. E, máme hlasovanie o správe Wolfa Klinca. To je verejná ponuka cenných papierov, harmonizácia požiadavek na transparentnosť a hlasujeme o bloku číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Blok 2 týmto padá a budeme hlasovať o pozmenenom návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Menovité hlasovanie o, o uznesení. Hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Blahoželáme pánovi Klincovi. Na programe teraz máme hlasovanie o správe pána Romeva i Rueda. Ide o program dokumentácie úlovkov nejaká modroplutvého. Tunus tinus je latinský názov, ak by vás to náhodou zaujímalo. A budeme hlasovať o prvom bloku, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. Blok 2 tým padá. A budeme teda hlasovať o pozmenenom návrhu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. A teraz menovité hlasovanie o uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Blahoželáme pánovi Romevovi i Ruedovi. Teraz máme na programe správu Carlosa Coelia uplatňovanie ustanovení šengenského aký týkajúcich sa šengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku. A máme pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej hlasujeme o pozmenenom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Menovité hlasovanie o uznesení. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželáme, blahoželáme pánovi Koeljovi. Budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia mm, hospodárskeho menového výboru. Ide o kvalitu štatistiky v EÚ a ide o posilnené kontrolné právomoci komisie a Eurostatu. Len jedno hlasovanie, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté Ďalej máme na programe hlasovanie o správe pána Romeva i Rueda. Ide o rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy. Ha, mm, bod 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Prijaté písmeno 3, teda odsek 3, dva časti, prvá časť. Kto je za? Takže to hlasovanie, bod 1, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Tiež menovité hlasovanie k tomuto. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 4, tiež dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 7, menovité hlasovanie. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeníme si návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. No, nemusíme to opakovať, či? Preca? Dobre, preveríme si. Takže pozmeňovací návrh 1. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Paragrafus 3 Takže odsek 13. Kto je za? E, proti? Zdržali sa. Takže ešte raz. E, bod 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 18, zmenovité hlasovanie. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 22 časti. A pri obidvoch mám menovité hlasovanie. Prvá časť, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21. Dve časti. Takisto menovité hlasovanie. Úvoj dvoch časti. Takže prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A sek 28, tri časti a v prípade všetkých menovité hlasovanie. Takže prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. Tretia časť. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 30, dve časti. A opäť menovité hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 31. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 40, oba časti, dve časti, prvá časť, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pán Romeva Irueda. Na programe teraz máme hlasovanie o správe pani Figueiredo o hodnotení výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 až 2010 a odporúčania do budúcnosti. Pani Luling, máte slovo, nech sa páči. je me Chcela by som v článku 165.2, teda podľa tohto článku na rokovacieho poriadku, postupiť túto správu na, do výboru. Veľmi sme porovnávali správu Romeva, o ktorej sme práve e, hlasovali zo správ pani Figueredo a konštatovali sme, že sú tu úplne identické pasáže v týchto dvoch správach. E, sú tu e, ustanovenia k e, odsekom, ktoré sú úplne identické. A táto správa v podstate len opakuje z veľkej časti to, čo už bolo v správe pána Tarabelu o rovnosti medzi mužmi a ženami. A my sme o tom hlasovali vo februári. Neviem, kto sú autory e, ktorí sú zodpovední za takýto plagiát, ale aby sme sa vyhli tomu, že tento e, parlament sa zosmiešní, treba túto správu vrátiť e, tak ako sme o nej vo výbore, o to viac, že vlastne sa minula témou. Pani Luling, Povedali ste, e, čo ste chceli, ale teraz nie je čas na e, nejaké príhovory. Pán predseda, naozaj nechápem, prečo sekretariat výboru pre práva žian e, nevenuje pozornosť tejto situácii. Toto nie je dobrá legislatívna práca, čiže vráťme sa tam na začiatok. OK. Dobre, drahí kolegovia, poprosím vás. E, e, jedného rečníka za, jedného rečníka proti pripustím, teda e, kto chce hovoriť za žiadosť pani Rulingovej. Kto, sa, kto chce prehovoriť na podporu pani Rulingovej? Nikto, dobre. Myslím, že pani Rulingová to povedala jednoznačne. Kto chce sa vyjadriť proti, aby sme mali zastancu aj z tábora. Senior, eh, senior prezidente. Eh... Pán predsedajúci, pani Lulingová, Pani Lulingová, e, z EPP vieme, že e, zo zasadnutia skupiny vieme, že o tejto správe sa rozprúdila veľmi búrlivá diskusia a e, že poslanci prakticky všetkých skupín neskôr mali možnosť sa vyjadriť. Bolo aj hlasovanie a veľmi jasne sa väčšina na výbore pre práva žien ehm, veľmi jasne tá, tá väčšina sa vyjadrila za túto správu, teda e, boli len dva hlasy proti, a to e, hlas pani Lulingovej a ešte jednej poslanky, nemyslím. Ale teda tá väčšina bola naozaj veľmi, veľmi veľká a nezdržala sa zo hlasovania žiadna, e, žiadna politická skupina a e, rebus sustantibus e, možno jednoducho vyvodiť, že názor pani Rowling, nie je názorom výboru. Jednoducho väčšina odhlasovala a e, pani Reding, e, keď sme o tejto veci hovorili, e, myslím to bolo v útorok večer, ak si to správne pamätám. A skrátka, pani Reding túto správu podporila. A to veľmi jasne e, a explicitne, pretože ide o novú stratégiu, vypracúva sa teda nová stratégia e, pre dosiahnutie rovných, e, rovného zaobchádzania s mužmi a ženami. Takže ja e, volám potom, aby sme hlasovali. Dobre, ja túto žiadosť posúvam späť na výbor, aby sa tam hlasoval. A budeme hlasovať teraz. Kto je za to, aby sme posunuli túto vec naspäť na výbor? Kto je za to, aby sme to posunuli? Kto je proti tomu, aby sme túto vec posunuli naspäť na výbor? Dobre. Dobre, takže overíme to elektronicky. Budeme hlasovať elektronicky o tejto veci. Otváram hlasovanie teraz. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A... So it was rejected. Takže zamietnuté. Okay. Dobre. Takže žiadosť bola zamietnutá a budeme pokračovať v hlasovaní. pende, 5. per. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? A teraz po anglicky, prosím, trošku pokojnejšie. Takže proti? Zdržali sa prijaté. Takže preveríme si pozmeňovací na 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. E, I e, se dio meri. Takže 21, dve časti, druhá, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Dobre, ešte posledný si to preverujeme, ale potom už nikdy. Dobre? Takže druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tridsať v dve časti. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Pardon, takže kto je za, kto je proti, zdržaný sa, prijaté. Druhá časť e, za, proti, e, zdržaný sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 61, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 71, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 72 dve časti. Pardon, opravuje sa pán predsedajúci. Pozmeňovací návrh 1. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Eh, pardon, zamietnuté. Ehm, odsek 72, dve časti. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. sa na 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 73, dva, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Držali sa, prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa, prijaté. 74. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Odsek 77. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozvievací roh 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti. Zdrhali sa prijaté pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz úvodné ustanovenie E, dve časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijaté. Písmeno N. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. C, Písmeno C. No. Je Niekto, kto vie navrhovať, ako to povedať po grécky? No, asi to nie je až také dôležité. Dobre, takže prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz tu máme úvodné ustanovenie S, k tomu je po, ústný pozmeňovací návrh pani Bežáka. Dobre siahla, dobre, takže ďakujeme pekne. Úvodné ustanovenie E, smerovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, preveríme si to. Otváram hlasovanie. Pérez Foforias. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Blahoželáme pani Figueiredo. Y merece Ημερήσια diátaxi. Problema. Na programe teraz máme hlasovanie o návrhoch na vymenovanie členov osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky pre udržateľnú Európsku úniu po roku 2013. Nie sú pozmeňovacie návrhy. A preto je tento e, návrh automaticky prijatý. Teraz je na programe hlasovanie o návrhu uznesenia k e, pokiaľ ide o šport, najmä v súvislosti s agentmi hráčov. Pozmievací návrh 1, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté 2, e, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej máme na programe hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia k záverom samitu EU Rusko. A tento summit sa konal v Rostove od 31. mája do 1. júna 2010. Najprv teda budeme hlasovať o návrhu znesenia zelených. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom tu máme spoločný návrh uznesenia, to je bod 2. A je tam ústny pozmeňovací návrh pána Sajoša Volského. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Vážený pán predseda, navrhujem, že keď hovoríme o odseku 2 o modernizácii Ruska, že chápeme, že to nie je len o hospodárstve a technológii, ale aj o spoločnosti. Preto navrhujem, aby po slovách partnerstvo a modernizácia boli pridané slova, ktoré by mali sa týkať spoločnosti aj hospodárstva, alebo hospodárstva a spoločnosti. Ďakujem pekne. Sú nejaké výhrady proti tejto zmene? Nie. Dobre, takže písmeno 2. S tým ústnym pozmením sa kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Bod 6, menovité hlasovanie, pardon, odsek 6. A nie, pozmeňovací návrh 5. A menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 10. Aj tu je ústny pozmeňovací návrh pána Sajoša Volského. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Chairman. Vážený pán predseda, čo sa týka odseku 10 a podľa stanovisk, ktoré boli jednomyselne prijaté našim parlamentom aj v správe zahraničnej politiky a energetike, sme použitie energie, energie odmietali ako nástroja na zahraničnú politiku a preto navrhujem, aby sme v tomto odseku pridali zamietame využívanie energie ako nástroj na zahraničnú politiku.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 Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. sa návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. To je, eh, pardon, menovite za hlasovanie. A otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie. Za otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A záverečné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže všetky ostatné návrhy uznesení týmto padajú a teda budeme hlasovať o siedmých návrhoch uznesení k izraelskému vojenskému zásahu proti humanitárnej flotile a blokády gazy. Pán Tanok, nech sa páči. Protestujem, skupina ECR nebude hlasovať za spoločné uznesenie, budeme hlasovať proti uzneseniem, pretože, pretože koordinátor ALDE, ktorý zorganizoval spoločné nepozval našu skupinu, aby sme sa zapojili do rokovaní, predpokladajúc, že nebudeme, nepodpíšeme spoločný text. 11 rokov pracujem ako parla- parlamente a toto som ešte nezažil. Je to proti tradíciám tejto snemovne a nikdy už sa to nemôže zopakovať. A pretože sme nemali šancu hlasovať ani za naše vlastné uznesenie, budeme hlasovať proti. Pán Tanok, dovolte mi poukázať na to, že ste to radšej mali preniesť prednes pri vysvetľovaní hlasovania, ale nie teraz, ale ďakujem napriek tomu. Dobre. Jedno jediné hlasovanie a menovité. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Blahoželáme na programe teraz e, máme hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia k obchodovaniu s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie. OK. Tropologia 8. Ποιοι είναι οι... Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté vás na 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A záverečné hlasovanie. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej máme na programe hlasovanie o šiestich návrhoch uznesenia k situácii na Korejskom polostrove. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pán Kačín má ústny. Moment, preveríme. Pán predseda, my eh, by sme chceli navrhnúť k odseku 9 ústny návrh. Eh, ten eh, odsek je fakticky nesprávny. My sme chceli vypustiť slovo disarmament, odzbrojenie v prvom riadku, pretože rokovania šiestich strán nie sú o odzbrojení, ale o denuklearizácii a preto konečné znenie by bolo apeluje na krajiny v rokovaniach šiestich strán, aby ďalej, ďalej spolupracovali na tom, aby sa zabezpečilo, že e, e, sa budú znova spúšťať rokovania o ukončení e, nukleárneho, nukleárnej hrozby. Čiže vy, predsedajúci hovorí, chcete vypustiť slovo odzbrojenie, hej? Sú nejaké výhrady proti tomuto ústnemu pozmeňovacemu? Nie. Dobre, takže budeme hlasovať o 8900 ústnou zmenou. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? A proti. Zdržali sa zamietnuté. A záverečné hlasovanie k celému návrhu uznesenia. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Dobre, ďalej máme na programe hlasovanie o návrhu uznesení Výboru pre zahraničné veci o situácii v Bosne a Hercegovine. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Pozmeňovací návrh 12. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. sa 13. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Za proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa za, e, prijaté. sa 9 za, proti, zdržali sa prijaté. sa 10, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To by sme si mali preveriť. Takže ešte raz elektronicky preverujeme 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté uh, väčšinou troch hlasov. Pozmeňujem sa tri, kto je za? Proti? Zdržali sa. Aj to by sme si asi mali preveriť, takže začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. a záverečné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz máme na programe hlasovanie o piatich návrhoch uznesenia k e, dohodu, dohode medzi EU a USA v oblasti leteckej dopravy. 17 e, to je za, proti, zdržali sa e, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 v troch častiach. Prvá časť, kto je za, zdržali, eh, pardon, proti, zdržali sa, prijaté Druhá časť. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Záverečné hlasovanie. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Na programe teraz máme hlasovanie o Návrh uznesení výboru pre dopravu k realizácii smernice prvého balíka o železniciach mám len jedno hlasovanie, len jeden pozmeňovací návrh, pozmeňovací návrh jeden, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasujeme o celom za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz máme na programe návrhy šiestich e, uznesení k pohodnem krajina Srednej Európy, zvlášť v Polsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Pán Svoboda, nech sa páči, máte slovo. Áno, pán predsedajúci, neviem, ako by sa to teraz ešte dalo doplniť, ale práve v týchto dňoch dochádza k hrôzostrašným povodňam vo Francúzsku. Neviem, ako by sme to mohli sformulovať, ale mali by sme tam doplniť aspoň jednu vetu, že veľmi ľutujeme aj tieto povodne a samozrejme obete, ktoré zo sebou priniesli tieto povodne, pretože bolo dosť groteskné, keby sme neschválili uznesenie a nemali sme tam odkaz aj na povodníku, ktorý došlo po Francúzsku. Ďakujem pekne. How do we deal with this? I take that as an oral amendment in the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε Σόβοτα, θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως προφορική τροπή. Pán Svoboda, to, čo navrhujete, zoberieme ako ústny pozmeňovací návrh. A síce v tých slovách, ako ste to navrhli, sú výhrady proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Niekto je za? Za návrh pána Svobodu proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňovaciach 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Záverečné hlasovanie a menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. A na programe máme hlasovanie o návrhu uznesenia piatich politických skupín a ide o e, odbornú justičnú prípravu. Jedno hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz máme na hlasovanie o správe pána Milánu. Ide o nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry. Pán Golniš požiadal slovo, nech sa páči. 15 sekúnd, pán predseda. Pri vzdelávaní sudcov treba ich vzdelávať aj o e, právach poslancov. Ja som sa stal e, predmetom e, pokusu o zadržanie boli porušené moje práva, teda som protestoval u Liamského sudcu a chcem, aby to bolo zaprotokované a je potrebné, aby parlament požiadal francúzské orgány o vysvetlenie. Ďakujem pekne. Správa pána Milánu, pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací, pardon, odsek 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 15. Za? proti, zdržali sa prijaté odsek 29 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, preveríme. Takže druhá časť, elektronické hlasovanie, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz úvodné ustanovenia. I za, proti, zdržali sa, prijaté. Je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojité V za, proti, zdržali sa, prijaté. X za, Pero... A... Kto si to chce preveriť, to dvojité V? Dobre. Ja vás poznám. Takže o tom hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. ešte... Nie. Ale oni ešte budú môcť ďalej žiť. Dobre, mm, mm, sa X za, proti, zdržali sa prijaté. A záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A prajem vám pekný víkend, kolegovia. Προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου. No dobre. Takže vysvetlenie hlasovania ešte nasleduje. Najprv k správe pani Hautala. Posselt, you want the floor? Pán posel, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, veľmi si vás vážim. Vážim si váš spôsob vedenia schôdze, čo bolo veľmi dobré. Pri tomto hlasovaní mám prozbu na všetkých podpredsedov, aby na štvrtkovom eh, predpoludňajšom hlasovaní